to dôležitá práca a musíme sa na ňu viac koncentrovať a parlament tu zohráva veľmi dôležitú úlohu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Je tu jeden návrh k uzneseniu a e, teraz e, je, lhota je zajtra do pol dvanástej na predloženie návrhov a tým končím debatu. Pokiaľ ide o vymenovanie do osobitného výboru pre, pre organizovaný zločin pranie špinavých peňazí, bude na našej webovej stránke. Lehota na predloženie pozmeňujúcich návrhov je o 9. zajtra ráno. Zajtra ráno sa bude hlasovať. A teraz je to ďalšia téma programu, čo je vyhlásenie Rady